Bitte nehmen Sie Platz. Poprosím vás, usaďme sa. 7. júna prerušené rokovacie obdobie sa týmto znovu obnovuje. Kolegovia a kolegyne, 24. augusta v Taliansku sa udialo zemetrasenie. Škody sú na úrovni 70. dedín obci. Niektoré obce boli úplne zničené. Máme S veľkou ľútosťou sme videli obrázky a videá z amatriče Pescara del Tronto. Viac ako 3000 ľudí stratilo strechu nad hlavou z večera na ráno a vlastne z jedného dňa na druhý stáli iba pred veľkou kopou trosiek. Ich celé existencie vlastne sa takto zničili. V mene Európskeho parlamentu by som týmto chcel pochváliť eh, medicínsku starostlivosť v Taliansku, miestne úrady obecné, požiarníkov a poďakovať sa tým, ktorí vlastne pomáhali zachraňovať životy, ponúkali ochranu a zabezpečili prvú pomoc. Európska únia v plnej miere solidarity stojí na strane týchto ľudí. Zemetrasenie privodilo veľké materiálne škody. Tieto dediny, ktoré vlastne boli zrovnané so zemou počas tohto zemetrasenia, nie sú iba talianským kultúrnym dedičstvom, ale aj európskym dedičstvom, ale Materiálna škoda nie je nič v porovnaní s tou ľudskou katastrofou a s bolesťou rodín tých 300 obetí. Paláce, kostoly a domy, tieto sa dajú všetky postavať, a takisto sa asi aj postavia, obnovia, ale tá, to prázdne miesto, ktoré zanechali zosnuli, tak to sa nedá zaplniť. Tak tá solidarita s ľuďmi a s celou talianskou spoločnosťou a národom by som vás preto chcel požiadať a postaviť sa na minútu ticha. Danke Ihnen. Ďakujem. Zápisnica a prijaté texty zo 7. júla sú k dispozícii, sú pripomienky. Zápisnica je týmto schválená. Dámy a páni, istotne si spomínate, že 6. júla proti Korvinovi Mikem bola prijatá sankcia